sa tu vytvorila určitá značka pracovárskej produkty, ktoré boli vyrobené v EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz by som prerušil naše zasadnutie do 15. hodiny.